135 rokovacieho poriadku. Nasleduje Pakistan, najmä útok v Lahaur. Slovo má uh, pani Lambert. I'm speaking today in my capacity as chair of the delegation. Ďakujem pekne. Hovorím teraz ako vedúca delegácie pre krajiny uh, e, juho-východnej e, uh, uh, Ázie. naše myšlienky idú smerom k obetiam tohto útoku v Lahaur počas e, veľkonočných e, sviatkov, ale takisto aj všetkým e, obetiam všetkých nedávnych útokov. Boli sme už viackrát svetkami takýchto útokov, ale aj konzistentnej snahy armády aj vlády v boji proti ním, Podporujeme úsilie vlády v oblasti Eh, podpory vzdelávania, rešpektovania diverzity a takisto aj ďalšie zasadzovanie sa za eh, rovnosť eh, pred zákonom, posilňovanie ľudských práv, čo sa bude vyžadovať nezávislú komisiu pre ľudské práva. Podporujeme to, že vláda Pakistanu sa teda ratifikovala dohovor o právach detí Takisto e, podporujeme e, kroky vlády v oblasti moratória na trest e, smrti a veríme v jeho odstranenie v budúcnosti. Slovo má pán Kelam. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme obavy, pokiaľ ide o pokračujúce násilie a akty, teda násilia v Pakistane, pretože to je dôležitá krajina pre EÚ. Eh, útok v Lahor eh, bol cílený na eh, kresťanov, ale väčšina obetí je moslimských. Naša úprimná sústrasť je im všetkým. Kresťania Ahmadini, Síkovia, moslimovia, hinduisti tu žijú pri sebe, ale sú často vystavení diskriminačným Eh, diskriminujúcim eh, postupom. Eh, mnoho ľudí je tam od obvinených z blasfémie kvôli nevinným činom. Preto apelujeme na pakistanské orgány, aby sa snažili v takýchto prípadoch o spravodlivosť. Tiež e, apelujem na e, vysokú predstaviteľku pani Mogherini, aby vstúpila do e, intenzívneho kontaktu s vládou Pakistanu, pokiaľ ide o hľadanie vynikov týchto útokov a ich odsúdenie. Pán Tanok, pre tých, ktorí sú príslušníkmi náboženských menšín v Pakistane, pre nich platí, že život pre nich v tejto krajine môže byť veľmi zložitý k ním patria aj kresťania. Tento útok e, počas e, veľkonočných sviatkov žiaľ nie je ojedinelý a e, mali by sme ho úplne odsúdiť. Nedá sa povedať, že Pakistan by bol nečinný, ale predsa len apelujem na pakistanskú vládu, aby toho urobila viac pre vzájomnú toleranciu medzi náboženskými komunitami Eh, veľmi problematické sú zákony o blasfémii, blasfémii v Pakistane. Samantusia, eh, eh, zavraždený politik, ktorý žiadal ich zrušenie, zaplatil za to životom. To mm, hovorí o mnohom v Pakistane. Pakistan je v rukách extrémizmu momentálne extrémizmus a netolerantnosť v Pakistane odsúdil Európsky parlament pri viacerých príležitostiach a ja naozaj eh, verím vo vôľu Pakistanu a jeho vlády, vlády eh, aby sa toto zmenilo. Ďakujem, slovo má pán Weidenholzer. Ďakujem pekne. Nie, eh, poprvýkrát sa tu zaoberáme Pakistanom v rámci naliehavých prípadov vždy v centre pritom stojí e, náboženská netolerantnosť. Taliban je e, e, veľmi nebezpečnou sektou, ktorá ohrozuje všetko, čo stojí v ceste jej interpretácii islámu, nerešpektuje žiadne odlišnosti či, členovia odlišných náboženských menšín sú tiež jej cieľom. Eh, útokom Blahor, eh, útok Blahor mal za cieľ eh, kresťanov, aj keď teda väčšina obetí bola moslimských. Tento čin je odporný a trestuhodný a treba, aby sa urobilo všetko, aby už takýmto útokom nedochádzalo. E, treba, aby e, Pakistan rigorózne e, bojoval proti teroristickým skupinám. Ďakujem. Slovo má teraz pani Veržia na jednu minútu. Merci. Ďakujem. Atentát s 72 obeťami. Táto hrôza bola zameraná na kresťanov, ale obete boli nakoniec väčšinovo moslimov. Sú to E, šítske moskyty, mešity, ktoré sú, ktoré sú cieľom. Zdroj e, je e, nebezpečná hra medzi niektorými krajinami Perského zálivu, ktoré <clears throat> financujú rôzne financ- teroristické skupiny, ktoré sa už vymkli kontrole. Sú tu autorita- autoritárske praktiky, rôzne výkony trest, trestov smrti. Prístup a Pakistanu k medzinárodným združeniam by e, mohol pomôcť, pomôcť zastaviť túto špirálu násilia. Poznáme historickú úlohu Pakistanu e, táto evolúcia, ktorú vidíme, by mohla zmeniť veci, aby sa zvrátil smer dobrým smerom. Ďakujem, slovo má pán Telička. Pani predsednička, eh, útoky v Lahor eh, sú strašné a Európsky parlament by chcel eh, vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám obetí aj teda stoviek zranených. Ehm, pani predsednička, je to ďalší z e, útokov v smrteľnej e, sérii a pritom e, nie sú tu žiadne znamenia zlepšenia situácie. Pakistan by sa mal vyrovnať s touto realitou, bojovať silnejšie proti terorizmu, inak sa to budeme stále znova stretávať pri diskusii o situácii v tejto krajine. Preto voláme Ehm, po pakistanských, ehm, apelujeme na pakistanské eh, autority, aby bojovali proti eh, teroru, ale aby sa venovali aj sociálnej, ekonomickej eh, e-, exkluzii a aby podporovali náboženskú toleranciu. Zákony nepostačia, potrebujeme zamknutosť regionálnych aktérov aj medzinárodného spoločenstva, aby zlepšili svoju kooperáciu v boji proti terorizmu aj my zohrávame dôležitú e, úlohu. E, pani podpredsednička e, komisie, pani Mogherini, aj rada by mali vstúpiť do úzkého kontaktu s Pakistanom, aby pomáhali vláde Pakistanu a jej občanom Pakistanu pri vykoreňovaní radikalizmu a terorizmu v ich krajine. Ďakujem. Slovo Teraz budú mať rečníci za jednotlivé politické skupiny. E, na úvod pán Preda za EPP. Ďakujem. Atentát v Lahore 27. E, marca bol v deň, kedy väčšina kresťanov oslavovala e, Veľkú noc. No, to je hrôza Cieľom bola kresťanská komunita, ale e, obeťami boli rôzne náboženské komunity, náboženskí e, extrémisti e, nerobia selekciu. Preto boj Pakistánu proti terorizmu by mal byť sprevádzaný rozhodným bojom proti náboženskému extrémizmu ten, tieto nedávne e, atentáty ukazujú, že treba sa poučiť, e, tá lekcia pre Pakistan je treba sa poučiť a rešpektovať slobodu prejavu, náboženskú slobodu, aby tieto, tieto sú predsa v ústave. Zákon o bohorúhačstve, na základe ktorého sa súdi, je v rozpore s týmto princípom. Ďalší rečník na minútu. Keďže tu je šok z teroristických útokov v Paríži a Brus- Bruseli, pripomeňme si, že 0,5 obetí terorizmu je v Európe. Viac ako 80 e, obetí terorizmu za posledných 5 rokov boli moslimovia. My oplakávame teda 72 e, obetí v Lahore, deti na ihrisku, v uprostred oslavy e, sviatkov. To ukazuje, že najviac trpia tí, ktorí sú najviac nevinní. Všetky krajiny, s ktorými spolupracujeme v boji proti terorizmu, e, hovoríme im to isté, treba sa držať právneho štátu. To hovoríme i pak, Pakistancom, sme proti trestu smrti a znova žiadame e, e, Pakistan, aby preveril, či všetky, všetky popravy naozaj súvisia s terorizmom v prípade Abdullah Basida e, žiadame o milosť plnej solidarity s e, Pakistánom a so všetkými krajinami, ktoré trpia a e, majú obete. Teraz má slovo pán Belder. Ďakujem pekne. kres, jeden z kresťanov v Pakistane mi písal e, práve tento týždeň. V pakistanských e, učebniciach sa nachádzajú nenávisné texty voči náboženským menšinám, kresťanom. Tieto nenávisné texty z učebníc musia zmiznúť, pretože, ako hovorí správne, e, Biblia z umrtia prichádzajú, alebo smrť prichádza z nenávisti je to práve e, táto snaha nakaziť ducha detí už vzdelávaním. E, dôležité je, za akých podmienok e, treba podporovať pakistanské školstvo. Máme v krajine ešte 40 tisíc islamských škôl, ktoré sú mimo pozornosti. Práve tu sa káže nenávisť voči kresťanom a iným menšinám. Vidíme tu E, smutné výsledky tejto, tejto politiky e, v Lahore. Takým plodom je atentát v Lahore. Máme tu e, modrú kartičku od pána Frunzliku, kolega okrem teroristických útokov v, Afganist- v Pakistane opúšťa množstvo ľudí Pakistanu, množstvo migrantov prichádza popri Sirčanoch, Afgáncoch a Iračanoch prichádzajú do Európy. Nemali by sme snáď vyzvať komisiu, aby vstúpila do rokovaní s pakistanskou vládou, aby sa stabilizovala stabilizovala situácia ľudí v tej ich krajine, pretože počet utečencov a migrantov z Pakistanu denne narastá. Pán Belder. Kolega, ik heb mij al een tijd... Kolega, situáciu v Pakistane sledujem už eh, po určitú dobu. Sú tu vlastne dva štáty a to je e, civilná vláda a potom teroristické organizácie a, a armáda. Situácia je teda zložitá. Európsky parlament by musel presne preveriť, ako situácia v, vyzerá. Je totiž veľmi napätá. Ďakujeme. Tým pádom sme e, uzavreli toto kolo rečníkov Teraz e, ďalšie kolo rečníkov. Ďakujem, pán, pán, pani predsedajúca, kolegovia. Jednu vec si treba uvedomiť. V Pakistane e, ten útok e, smeroval proti práve oslavujúcim kresťanom. Musíme byť solidárni s týmito obeťami a ich pozostalými a musíme to i vyjadriť. Popravení boli cieľene bojovníci Talibanu chceli e, zabrániť e, vykonávaniu ich viery. Radikalizovanie talibanských skupín je stále silnejšie. Vláda sa snaží ich zatlačiť späť, ale nezvláda situáciu. Nádej však pretrváva. Po útoku potom e, sa vytvorilo hnutie tolerancie medzi kresťanmi a moslimami. Pakistan a Európa musia čoraz e, intenzívnejšie bojovať proti tomuto problému. Ďakujeme. Teraz má na minútu slovo pán Kán. Vážená pani predsedajúca, odsudzujeme tento útok a vyjadrujeme sústrasť pozostalým. Za posledné 30 ročia krajina výrazne trpela Viac než 60 tisíc ľudí prišlo o život a straty pre ekonomiku sa odhadujú na 110 miliárd. Pakistan vedie boj proti terorizmu v regióne. EÚ a medzinárodné e, spoločenstvo by mali uznať pokrok Pakistanu v boji proti teroru. Zažili sme nedávno hrôzu terorizmu v Paríži či v Bruseli. Terorizmus je globálnym problémom. Nie je to zrážka medzi kultúrami alebo vierami. Je to jednoducho extrémizmus, extrémisti, ktorí chcú rozbiť naše krajiny. Naše rozkoly ich posilňujú. Musíme byť zomknutí, aby sme bojovali proti príčinám a zabránili ďalšej radikalizácii. Mali by sme e, zabrániť financovaniu teroristov. Globálni lídry musia e, spolupracovať e, a podporovať sa navzájom. Musíme podporovať hodnoty mieru ľudských práv. Rečník je prerušený. Na minútu má slovo teraz pán Bašír. Z Pešavaru až do Parížu, z, Bruselu, z Bruselu až do Lahor. E, možno jednomyselne a nie dvojzmyselne odsúdi, odsúdiť všetky barbarské činy terorizmu, ktoré nemožno vysvetliť či obhájiť akýmkoľvek spôsobom. Reakcia Európskeho parlamentu na najnovšie útoky v Pakistane by nemala byť e, v ničom odlišná. Mali by sme vyslať jednoduché posolstvo, odsúdiť tieto zločiny a vyjadriť solidaritu e, obyvateľom. Žiadne e, podmienky. Bohužiaľ, Mnohí využívajú túto mož, e, možnosť, aby poučovali Pakistan v rôznom spektre domácich otázok. Predstavte si, že by nám niekto v Európe povedal, že e, naša migra- migračná politika e, je, súvisí s tým, čo sa udialo. My by sme to nebra- nezobrali a celkom oprávnene. Je určite na čase pre sociálnu a politickú rozprávu o Pakistanu, ale teraz to na čase nie je. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Sloboda. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vítam túto, toto uznesenie, pretože odsudzuje barbarský teroristický útok ktorého obeťami sa na Veľkonoc stali do veľkej miery kresťania. Je to najprenasledovanejšia skupina ľudí na svete a preto je dobré, že z Európy, ktorú reprezentuje Európsky parlament, prichádza hlas na ich obranu. Zmyslom týchto e, naliehavých uznesení by ale nemalo byť vydávanie správ o ľudskoprávnej či teroristickej situácie v tej či onej krajiny, ale poukazovanie na aktuálne ohrozenie konkrétnych osôb. Tento cieľ sa naplňa v bode 10 uznesenia, kde upozor, upozorňujeme na e, prípad Asi Bibi, ktorá bola odsudená nie kvôli terorizmu, ale kvôli rúhaniu sa. Čaká vo väzení na to, či e, rozsudok bude vykonaný alebo nie. V tejto súvislosti treba dúfať, že akčný plán pakistanskej vlády na zlepšenie ochrany ľudských práv nebude len na papieri. Eh, Ďakujem pekne. Pán Karim, nech sa páči, máte slovo. Bez mikrofónu. Ľudia by mali mať možnosť chodiť do e, kostolov, mešít, aby mohli e, sa prihlásiť k svojmu náboženstvu. Základný princíp Pakistánu a na to sa odvoláme aj v našom uznesení. Každý, kto je zabitý alebo zranený v týchto útokoch, je Pakistančanom, Pakistancom. Ak snažíme sa poukázať na tieto skutočnosti v našich e, vyjadreniach, uzneseniach, a v týmto sa snažíme bojovať proti teroristickým organizáciám. Jasne im dávame najavo, že ich jedného dňa policajné orgány e, chytia. Útoky po celom svete vidíme, že teroristi útočia na nás všetkých a musíme sa proti tomu brániť. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ďakujem pekne. Teraz sme sa dostali na koniec tohto zoznamu, teraz to budeme mať spontánnu rozpravu. Pán Čirio, pokúsim sa dať každému slovo, nech sa páči, máte slovo. Pán Čirio, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Samozrejme, chcem sa pridať e, k, ku všetkým, ktorí e, jasne odsúdili terorizmus vo, vo svojich vyjadreniach. Myslím, že je dôležité, aby z Európy bol vyslaný jasný signál, že je potrebné chrániť ľudské e, práva nielen na papieri, ale aj v skutočnosti. E, samozrejme oceňujeme e, kroky Pakistánu v tejto oblasti, ale e, dúfame, že to budú naozaj konkrétne činy, nielen slova, princípy, pretože terorizmus veľmi silne ovplyvňuje život, každodenný život v Pakistane. Treba bojovať proti náboženskej diskriminácii. Európa musí dávať pozor na situáciu ako v Belučistane, pretože napríklad Amnesty International už dlho poukazuje na veľmi zlú situáciu v tejto oblasti. E, netýka sa to náboženskej diskriminácie, ale etnické a tá má tiež e, veľmi negatívny vplyv. Pán Marias, ďakujem pekne. Neľudské útoky na kresťanov, pokazujú na to, že islamistický teror sa netýka iba Európy, ale postihuje aj iné krajiny. Viac ako 100 ľudí bolo zranených, to znamená viac ľudí ako pri tých útokoch v Belgicku a napriek tomu zdá sa, že to Európu nezaujímalo. Európa stále berie utečencov zo Sýrie, stojí nás to veľké množstvo peňazí a môžeme sa pripraviť na to, že aj občania Pakistánu začnú opúšťať svoju krajinu. Situácia na Blízkom východe a v Ázii je explozívna, máme strategické zásahy zvonku a vlastne sa tu zahráva s ohňom. A islamistické organizácie takýmto spôsobom sú posilňované a útočia na nás. A preto musíme urobiť všetko preto, aby sme eh, vykorenili túto nenávisť. Pán Bonano. Ďakujem, pani predsedajúca. To, čo sa stalo v Pakistane počas Veľkej noci, eh, je príkladom islamského terorizmu. Ale tu v Európskom parlamente majú mnohý strach to takto vysloviť. Sú tu ľudia, ktorí vraždia kresťanovia, pretože ide o kresťanov. To isté sa deje v Európe. A čo robí Európa? Nič iba sa prizera eh, ako nejaký eh, zombie, ktorý nič konkrétne nerobí. Veľkí európsky eh, politici nechodia metrom, neprechádzajú v, po, po letiskách, v tých zónach, v ktorých obyčajní ľudia nie, oni používajú E, úplne iné chodničke, preto im zatiaľ nič nehrozí. Takže Európa nič nerobí konkrétneho, nejako nechráni e, kresťanov, ktorí sú cieľmi útokov islamských teroristov. E, myslím, že by mala, mal hroziť aj trest smrti. Opakujem, trest smrti. Pani Šojdrová. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcem povedať kolegovi, že ako európska politička chodím metrom a takisto stojím v rade na letisku ako každý iný občan Európskej únie. A čo je dôležité, je to, že Európsky parlament sa postaví proti teroru, ktorý v Pakistáne vládne, proti náboženským skupinám, ktoré sú prenasledované a vyzývame vládu v Pakistáne, aby účinnejšie bojovala proti brutálnemu násiliu. Bola tu spomenutá Asia Bibi. Vyzývame k tomu, aby Asia Bibi bola prepustená. Je to opakovaná výzva od roku 2010. Čakáme na rozhod- tak, čaká táto osoba na rozhodnutie o treste smrti. My sme proti tomuto trestu smrti, pretože je to žena, ktorá sa ničoho nedopúštila ale prejavila svoju slobodnú vieru a právo na vieru a na svoje vlastné vyznanie je bohužiaľ v Pakistáne prenasledovaná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Etia, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Kresťanská tradícia oslavy Veľkej noci sa stala tragédiou, tragédiou, keď e, útočník zabil 73 ľudí vrátane detí. Útok na kresťanské rodiny je ďalším dôkazom, aká je tu veľká nenávisť voči kresťanom a snaha vyhubiť ich. Extrémisti ich nezaujíma, že vlastne tu zabili aj nevinných moslimov. Tieto Útoky sú iba jednou zo série útokov na pakistanských kresťanov, ktorí sú zhruba 2% populáciou v tejto krajine. Kostol v Lahore bol cieľom útokov už predtým, keď zabili 17 ľudí, ale toto uznesenie je malým krokom k riešeniu tejto problematiky, ale nebude to efektívne, ak nebudeme postupovať ďalej. Aktivity v boji proti terorizmu nemôžeme obmedziť iba na určité hranice. Musíme sa snažiť a zasadiť o to, aby sme chránili ľudské životy. Apelujem na to, aby prepustili Azia Bibi. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že tie útoky eh, v Bruseli eh, nás pripomenuli, že koľký ľudia trpia na svete, či to je v Bruseli alebo v Lahori. Vidíme, že Musíme bojovať proti terorizmu a musíme sa snažiť vyhrať aj ideologickú vojnu proti extrémizmu, čo je rovnako dôležité. Vláda v Pakistáne sa snaží zaviesť nejaké reformy, predovšetkým, aby zakázali teda detské svadby a chránili ženy a prejavy diskriminácie. Musíme urobiť oveľa viac pokiaľ ide o vytváranie nátlaku na tieto vlády, aby tieto zabezpečili nielen to, aby boli, to boli reformy, ale aby tieto boli potom aj implementované, pretože ešte stále je tu stále veľké množstvo diskriminácie, predovšetkým sa to týka žien, takisto pokiaľ ide o to, aby ženy konvertovali na Islam a potom sa vydali do nutených sobášov. Takže musíme ešte robiť veľa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sme sa dostali na koniec spontánnej rozpravy k tomuto bodu a dostane slovo pani komisárka. Nech sa páči, pani Tyson, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, vážené poslankyne, tak ako Pešváre eh, v roku 2014 aj tieto útoky v Lahore počas Veľkej noci mali za cieľ deti, najzraniteľnejšiu časť spoločnosti Teroristi útočia na budúcnosť krajiny a na jej diverzitu. Útok chcel zautočiť na kresťanov a zabil pritom aj veľa moslimov. Tieto útoky prišli iba dva roky po útokoch, ktoré tu boli pred dvomi rokmi. Moja kolegyňa, pani Mogherini, eh, vyjadrila úprimnú sústrasť eh, príbuzným obetí a posilnila ich vo viere, že Európska únia eh, podporuje eh, ich krajinu a snažíme sa šíriť naše hodnoty. Apelujeme aby, na to, aby Pakistán postavil vynikov pred súd a aby sa urobilo všetko proti tým organizáciám, ktoré sú za to zodpovedné. Znepokojuje nás veľmi eh, takéto náboženské násilie a netolerantnosť v niektorých častiach Pakistánu monitorujeme tieto najnovšie, najnovšiu situáciu. Menšiny v krajinách ako náboženské menšiny trpia extrémne a sú častými cieľmi útokov zo strany extrémistických militantov. Apelujeme na vlády, aby posilnili svoje úsilia, aby posilnili bezpečnosť všetkých členov náboženských menšín. Rok 2016 aj správa PSP Plus poukazuje na to, že otázka ľudských práv je aj naďalej veľkou výzvou. Stále hovoríme o týchto problémoch v našich dialogoch s pakistanskými úradmi. Apelujeme na úrady, aby sa riešili tie výzvy, ktoré sa týkajú takisto aj situácie menšín. Európska únia e, vyjadruje znepokojenie, že sa zrušilo moratórium, pokiaľ ide o zrušenie trestu smrti a že je tu veľké množstvo poprav, ktoré vlastne sa realizovali a Pakistan je vlastne treťou krajinou, kde je najväčší počet poprav. Včera ďalší štyria e, obvinení boli obesení. Európska únia je proti trestu smrti a vždy apelujeme na to, aby sa na celom svete trest smrti zrušil. Európska únia vo všetkých kontaktoch aj s Pakistanom pokračuje v zdôrazňovaní významu znovu zavedenia tohto moratória na vykonávanie trestov smrti a na dodržiavanie minimálnych štandardov. Európska únia takisto podporuje viaceré projekty na to, aby sme zlepšili osvetu a ochranu ľudských práv, aby sa zabezpečil prístup k vymožiteľnosti práva, aby sa posilnili mimovládne organizácie ako je občianská spoločnosť v Pakistáne. Európska únia je bilaterálne rozvojové kroky pre obdobie roku 2014-2020 vo vzťahu k Pakistánu, kde máme celkové množstvo 635 miliónov eur vyčlenených, má zabezpečiť dobrú správu veci verejných v všetkých prioritných oblastiach. Porušovanie ľudských práv ohrozuje túto krajinu napriek všetkým konštruktívnym krokom, ktoré táto krajina spustila. Pakistán zaznamenal pozitívnu zmenu a posilnil ústavný rámec pre ľudské práva, vytvorila sa Národná komisia pre ľudské práva a vláda v nedávnom čase prijala akčný plán na to, aby sa zlepšila otázka ľudských práv. Tento plán obsahuje viaceré opatrenia, predovšetkým rozvoj národného akčného plánu, pokiaľ ide o podporu a ochranu práv menšín. Niektoré kroky v tejto oblasti takisto boli vykonané na to, aby sa riešil napríklad problém s nenávistnými príhovormi. Boli tu takisto určité pozitívne zmeny, pokiaľ ide o zlepšenie situácie práv žien. Európska únia takisto apeluje na komplexné kroky v boji proti terorizmu aby to bolo v plnom súlade s medzinárodným právom, so základnými hodnotami a medzinárodnými štandardami ľudských práv. Väčší dôraz musíme klásť na prevenciu, na prevenciu terorizmu, predovšetkým pokiaľ ide o oblasti boja proti radikalizácii, rekrutovaniu nových na bojovníkov v teroristických organizáciách. Dámy a páni, dovolte mi na záver zdôrazniť, že Európska únia bola a aj zostáva odhodlaným podporovateľom demokracie a reforiem v krajine ako je Pakistán. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dostali sme 7